opravu hlasovania zo včerajška e, pravidlo 131 rokovacieho poriadku, takže táto zmena a oprava, e, ak dovolíte, e, ju budeme považovať za